Señorías, el primer punto que vamos a tratar es la pregunta oral a la Comisión sobre libre circulación de trabajadores. Takže je tu otázka na komisiu o voľnom pohybe pracovníkov, dočasné obmedzenia týkajúce sa rumunských a bulharských občanov na pracovnom trhu Európskej únie. Najskôr Dávam slovo na túto otázku pani Plump. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. v prezentácii o stave únie predseda Európskej komisie pán Barroso povedal, že zvýšenie zamestnanosti je kľúčové pre celú úniu. Okrem toho, sme všetci podporili snahu dosiahnuť ciele EÚ pre následovné roky, pokiaľ ide o zníženie chudoby a zvýšenie zamestnanosti. Dnes sme prijali usmernenia a vyzvali sme rádu, aby brala toto do úvahy. Pán komisár, ak skutočne chceme dosiahnuť tieto ciele, ak skutočne chceme, aby Európa bola lídrom v konkurencieschopnosti, ak naozaj chceme, aby Európa pracovala v prospech svojich občanov, tak potom právo na voľný pohyb pracovníkov je zásadné. Voľný pohyb pracovníkov je jedna zo základných slobod našej únie a silný jednotný trh sa dá dosiahnuť jedine úplným otvorením pracovného trhu, podľa oznámenia komisie z novembra 2008 tok mobilita pracovníkov mala pozitívny vplyv na hospodársky rast Európskej únie. Mobilita rumunských a bulharských pracovníkov mala dobrý vplyv na e, všetky krajiny bez toho, že by negatívne ovplyvnila buď e, platy alebo pracovné miesta miestnych pracovníkov. Hospodárska kríza sa už nesmie ďalej používať ako zámienka na to, aby tieto restrikcie zostali platné na pracovnom trhu. Ak ich zachováme, tieto restrikcie, tak tým odradíme rumunských a bulharských pracovníkov, aby e, rozvíjali lukratívne činnosti na území Európskej únie jej členských krajín. A je to vlastne aj porušenie právnych nariadení, ktoré sa týkajú potreby získať pracovné povolenie. Jediný dopad z toho bude viac nelegálnej práce a nelegálnych pracovníkov a popretie všetkých práv, ktoré vyplývajú z Európskeho systému pre koordináciu práv sociálneho zabezpečenia. Rumunsko a Bulharsko je presvedčené, že v súčasnom hospodárskom kontexte odstránenie prekážok v pohybe rumunských a bulharských pracovníkov zvýši kapacitu EÚ, aby sme čelili výzvam, ktoré pred nami stoja. Pán komisár, mám otázku. Európska komisia by mala byť našim spojencom, mala by nám poskytnúť e, inštitucionálnu podporu. Čiže moja otázka je, aké opatrenia príjmete preto, aby tieto členské krajiny, ktoré ešte sú obmedzené, a teda uplatňujú obmedzenia, aby sa ich vzdali. Ďakujem. Teraz, teraz má slovo komisár Dali. Honorable members. Pán predseda, ctení poslanci, voľný pohyb e, pracovníkov je e, zásadný princíp v EÚ. Spolu s voľným pohybom e, tovarov, služeb a kapitálu je pilierom spoločného trhu a prispieva k tomu, aby európska integrácia bola úspešná. Ako dobre viete, počas prvých 7 rokov členstva v EÚ, Bulharská a Rumunska, bulharskí a rumunskí pracovníci nemôžu využívať e, plne voľný pohyb pracovníkov. Toto je kvôli prechodným ustanoveniam, ktoré platia e, na základe e, zmluv o pristúpení, čo umožňuje iným členským štátom oneskoriť uplatňovanie Eh, európskeho práva pre voľný pohyb eh, rumunských a bulharských pracovníkov na maximálnu dobu 7 rokov. Keď Bulharsko-Rumunsko vstúpilo do EÚ v roku 2007, už 10 štátov sa rozhodlo otvoriť pracovný trh pre rumunských a bulharských pracovníkov. Dnes eh, tento počet štátov narastol na 15 ale len 10 členských štátov ďalej uplatňuje obmedzenia. Stojí za to spomenúť, že medzi tými desiatimi členskými štátmi e, niektoré uplatňujú menej prísne podmienky v porovnaní s tými, ktoré boli v platnosti predtým, ako Bulharsko a Rumunsko vstúpilo do EÚ. Je dôležité pamätať na to, že rozhodnutie o tom, že či sa budú uplatňovať prechodné ustanovenia a obmedzovať e, e, prístup na trh práce je výlučne v zodpovednosti členského štátu a komisia nezohráva žiadnu formálnu úlohu pri týchto obmedzeniach. No, komisia v zásade e, je za to, aby sa aplikoval úplne voľný pohyb e, osôb. Okrem toho, komisia vždy pracovala na tom, aby zabezpečovala, že členské štáty, ktoré uplatňujú obmedzenia, to robia v súlade s podmienkami, ktoré sú upravené v prístupovej zmluve. Komisia opakovane zdôrazňuje, že prechodné ustanovenia sú zo svojej povahy dočasné a že členské štáty majú postupne otvárať trhy práce miesto toho, aby oddelovali aplikáciu voľného pohybu osôb až na koniec tohto 7-ročného obdobia. Dnes eh, doterajšie správy komisie o fungovaní eh, pravidel na trhu práce ukazujú, že mobilita práce po eh, rozšírení EU roku 2007 mala pozitívny dopad na ekonomiku a splňala dopyt po práci a tieto zistenia sú stále platné aj v terajšej ekonomickej kríze. Komisia naďalej bude pozbudzovať členské štáty, aby preskúmali ich stanovisko k prístup na trh práce, e, vrátanie overenia a zistení týchto správ. Nie je tu podrobné, nie sú žiadne zistenia o tom, že by pravidelní pracovníci e, pochádzali a zaplavili trhy z e, štátov, ktoré nedávno vstúpili do EÚ. V roku 2006 a 2008 v správach, ktoré vydala komisia, zdôraznila, že obmedzenia voľného pohybu pracovníkov e, ne vedú k ochrane národného trhu práce a môžu oneskoriť e, prispôsobovanie sa na trhu práce. Navyše, prechodné ustanovenia môžu posilňovať e, prácu na čierno. Bolo ukázané, že nedávne rozširovanie zoficializovalo časť e, šedej ekonomiky. A tiež je tu presvedčivé dôkazy, že občania z nových členských štátov e, mali nedeklarované zamestnanie kvôli obmedzeniam, e, ktoré majú v starých členských štátoch. Toto je v súlade s zisteniami, že um, toky mobility um, sa hlavne riadia podľa um, dopytu a ponuky na trhu práce. A komisia nehodlá vypracovať osobitné štúdiu o životných a pracovných podmienkách e, pravidelných pracovníkov z Bulharska, z Rumunska alebo o ich e, dopade na domáci trh práce, hlavne kvôli nedostatku informácií a ťažkosti získavania týchto dát. Ale problémy pravidelných pracovníkov z Bulharska, Rumunska a budú Nemec e, pokryté v analýzach, ktoré analý- komisia bude vykonávať v budúcnosti o fungovaní prechodných ustanovení pre Rumunsko a Bulharsko ak e, tieto prechodné ustanovenia, mm, ak na základe nich niektorá z týchto e, krajín na to požiada, Komisia e, bude vykonovať osobitné kroky na boj proti nedeklarovanej práci. Ja by som rád zdôraznil, že prechodné ustanovenia v oblasti voľného pohybu pracovníkov sa aplikovali vo väčšine predchádzajúcich rozširovaní a Okrem toho prechodné ustanovenia platia nielen na, na bulharských a pracovníkov, ale aj na um, pracovníkov z 8 z 10 členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v 2004. Tiež e, treba povedať, že terajšie um, pravidlá umožňujú um, väčšiu proznosť členským štátom tým, že im umožňujú sa rozhodnúť, kedy e, otvoria svoje trhy práce podľa situácie na trhu práce predchádzajúce prechodné ustanovenia jednoducho oddelovali mm, otvorenie trhu práci o niekoľko rokov. No diskriminácia, ktorú vnímajú bulharskí a rumúnsky pracovníci, ktorí nemôžu voľne pracovať v desiatich členských štátoch, ktoré stále uplatňujú obmedzenia, nepredstavuje diskrimináciu v právnom vyjadrení, hoci článok 8 e, e, zmluvy o fungovaní EÚ e, zakazuje diskrimináciu podľa národnosti. E, je to na základe podmienok, ktoré sú práve v ďalších zmluvách. Prechodné ustanovenia, ktoré sú uvedené v e, zmluvu o pristúpení, predstavujú takéto ustanovenia a dočasné obmedzenie mm, prístup na trh práce pre rumunských a bulharských e, pracovníkov nie je preto v rozpore so zákonom EÚ. Muchas gracias, señor comisario. Ďakujem, pán komisár. Ideme na rečníkov v mene skupín za skupinou EPP na 3 minúty, pán Mann. Ďakujem pekne, pán predsedan. 7-ročné prechodné obdobie až po úplné otvorenie eh, trhu práce pre eh, členské štáty, ktoré vstúpili v roku 2004, eh, boli maximálne využité v Nemecku a Rakúsku prostredníctvom toho pravidla 2 plus 3 plus 3 a pre Bulharsko a Rumunsko e, v druhej fáze od roku 2009 do 2011 e, tiež e, využíva celú prípustnú dobu. Komisár Dali na to um, upozornil, že je tu 10 členských štátov, ktoré si majú obmedzenia a to nie je bezhodne, pretože sú rôzne skúsenosti v členských štátoch a um, nikdy to nie je diskriminačné a vy ste správne um, poukázali na článok 18 a sú uh, často obmedzené a postupné prispôsobenie na nové zmeny si myslím si, že je dôležité politické zásadné rozhodnutie. Vy máte skúsenosti, e, že predčasné otvorenie druhu práce spôsobuje veľké nebezpečenstvo pre trh práce a postihuje to rôzne skupiny obyvateľstva, napríklad dlhodobo nezamestnaných, alebo aj tých malo kvalifikovaných. A napríklad v mojej spolkovej zemi v východnom Nemecku prístup na pracovné miesta v EU bude musieť byť e, stále regulované, pretože e, tieto skúsenosti sú rôzne, ale prirodzene vedie to k e, rýchlým zmenám a myslím, že na to ešte nie sme pripravení. Požiadavka, aby komisia vypracovala komisia štúdiu o tzv. pozitívnych dopadoch prílivu pracovnej sily z Rumunska a Bulharska je nesprávny prístup. Keď e, nezákonní pracovníci porušujú právo, tak e, takéto porušovanie práva nemôže byť e, ospravedlnené peknými štatistikami. Ja som stále za ostré kontroly, aby sme bojovali proti černej práci, aby sme bojovali proti nelegálnosti a aby sme a toto sme dlžní eh, tým legálnym pracovníkom. Máme eh, ďalšiu dôležitú úlohu, ktorú musíme spoločne vykonať, a to, aby úplne eh, otvorenie trhu práce od roku 2012 sme mm, úplne a dokonale prebrali a aby sme e, považovali o e, šancách a rizikách, ktoré e, to predstavuje, ale len potom, ako budeme mať v dispozícii spolehlivé fakty a keď budem viesť kvalifikovanú diskusiu, potom budem môcť zabezpečiť, že nedojde k sociálnemu vyčlenovaniu a že mm, nedospeje ku protichodným dopadom a v roku 2009 som už e, položil otázku Európskej komisie o tom, že e, či existujú mm, e, zistenia o dobrovoľnosti a o, o mm, voľnej ruke zamestnávateľov a mm, pán komisár, táto odpoveď nebola dostatočná, vy ste v tej neboli ešte v rade a pre nás je dôležité, že toto snemania musí investovať e, dosť e, do nutnej diskusie o argumentáciách e, o podstate toku pracovníkov medzi starými a novými členskými štátmi. Ďakujem pán Mann za skupinu socialistov a demokratov na dve minúty pán Kalfin. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, Chcel by som, aby sme využili túto diskusiu, aby sme vy, vlastne vyvolali určitú tú diskusiu tých vlád, tých, tých vlád, ktoré ešte stále uplatňujú obmedzenia pre občanov Rumunska a Bulharska. Ehm, pretože je to nie len proti princípu Európskej únie, teda proti voľnom pohybu osôb, ale takisto aj z hľadiska ekonomického pohľadu otvorený pracovný trh predstavuje veľkú hodnotu, alebo väčšiu hodnotu. A osobitne sa to týka oblasti ehm, špecializo, špecializovaných oblastí, kde nie je dostatok domácich pracovníkov. Uvedol by som príklad bulharských lekárov a zdravotníckých pracovníkov pracujú v takých ehm, regiónoch, kde vlastne mm, nemajú členské štáty dostatok svojich vlastných e, pracovníkov. To možno, že ale pomohlo um, riešiť problémy v regiónoch, kde sa hovorí anglicky a francúzsky a um, podobne. Z oblasti e, hospodárstva sú um, pracovníci z nových krajín buď vysoko kvalifikovaní pracovníci, e, ktorí vlastne sú všade vítaní, a zároveň zabezpečujú zvyšovanie konkurencie schopnosti. To znamená, že to, že občania čl- nových členských krajín mm, alebo ten fakt, že by, e, noví, že by pracovníci z e, nových členských štátov e, pracovali za nižšiu mzdu, to je neopodstatnené, pretože aj oni potrebujú peniaze, takisto potrebujú e, si zabezpečiť svoje živobytie, zaplatiť deťom školy, zaplatiť hypotéky za byt a podobne. Takže je to mýtus, ktorý sa dá využiť len, e, len ako výhovorka. A takisto aj keď sa pozriete na údaje, ktoré má Európska komisia, podľa ktorej sa počet e, migrantov z nových členských štátov zvýšil od 0,4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 populácie týchto členských štátov, čiže nedošlo k nejakým veľkým e, prívalom migrantov a naopak veľa väčšia migrácia je z tretich krajín a nie z týchto krajín. Takže otvorený pracovný trh potom vedie k lepšej transparentnosti a je takisto aj prínosom pre sociálne systémy členských štátov, takže očakávame komisie, že e, podnikne nejaké kroky. Ďakujem pekne teraz za pána dve minúty pani Vále. Valean za ALDE. Ďakujem pekne, pán predseda, komisár Dali, milí kolegovia. Ja som trochu čiastočne uspokojená tým, že pán Barozov útorok oznámil, že prehlbenie vnútorného trhu spoločného je jeho hlavnou prioritou. 24 rokov po schválení základných zmluv o EÚ a mm, ďalších 18 rokov po jeho e, e, zavedení ešte stále nie je spoločný trh e, realitou, pretože len 8, 5, 8% všetkých malých a stredných podnikov EÚ môžu sa tešiť z cezhraničného pôsobenia e, a e, s tým, že nie je zabezpečený voľný pohyb, tak e, to nepredstavuje vlastne žiadny jednotný trh. To je skôr pre mňa akási French Gruyère, ako francúzsky sír. Takže to, čo, čo zostalo z myšlienky pána Žaka Delorsa o spoločnej e, európskej myšlienke? Takže keď chceme vytvoriť spoločný trh na báze voľného pohybu občanov e, alebo ľudí aj tr- služieb aj tovarov a chceme zabrániť ekonomickému nacionalizmu ako brzde ekonomického rozvoja a podpore ekonomickej krízy a chceme podporiť rast a zamestnanosť, tak našou prvou prioritou by malo byť e, zrušiť tieto nespravodlivé bariéry prekážky občanom e, Rumunska, Bulharska a iným no-, novým členským štátom na, práve na báze e, obáv, ktoré sa ani nepotvrdili. E, komisia musí byť prísnejšia k tým krajinám, ktoré uplatňujú takéto bariéry, pretože tie musia byť uplatnené na báze jasných ekonomických údajov a musí sa aj to všetko potvrdiť na báze racionálnych čísel a štatistík. Pán Bajozo by chcel opäť eh, dobudovať teda spoločný trh, tak už je asi najvyšší čas, aby sme eh, zbúrali aj tieto eh, múry, ktoré tu zabezpečuje ekonomický protekcionizmus. Predseda, ďakujem pekne. Teraz za skupinu GUE na 1,5 minútu dávam slovo pánovi Tavaresovi. Obrigado, senhor presidente. Nós, eh, esta semana, discutimos muito aqui no Parlamento. Ďakujem pekne, pán predseda. Tento týždeň sme v parlamente diskutovali o, veľa o voľnom pohybe osôb, e, osobitne o voľnom pohybe e, pracujúcich e, z Rumunska a Bulharska, ale nie jedna sa iba o pracujúcich, jedna sa aj o pohyb Rómov a iných menšín. A s týmto všetkým boli nastolené viaceré aj právne otázky. Ehm, my sme zabudať, že teda zákon predstavuje minimálny rámec pre ochranu E, z hodnot e, Európy, tak ako, medzi ktoré patrí napríklad aj sloboda pohybu. A v niektoré členské štáty využívajú práve zákon či právo proti duchu samotnej Európskej únie. V Európskej únii sa venuje priveľká pozornosť právnemu rámcu a nevenuje sa práve tomu duchu tých zákonov, ktoré vlastne sa tu tvoria, takže mali by sme byť oveľa empatickejšími a mali by sme teda pri tvorbe legislatívy zachovávať ducha Európskej únie. Takisto aj komisia e, nebola nikdy až tak veľmi ambiciozna v tejto otázke. Vždy odôvodne, že je to práca členských štátov alebo že to starostlivosť členských štátov a že sa s tým nedá veľa robiť, ale musí komisia byť tiež trochu vášnivejšia a trochu bojovať viac za ten voľný pohyb aj u členských štátov. Také veľké e, regióny sveta, ako je Brazília alebo USA, majú vnútorný voľný pohyb a výsledkom je, že oveľa lepšie reagujú na krízu, aké sme teraz svedkami napríklad a v Európe máme stále ťažkosti reagovať na krízu krízy tohto druhu. Členské štáty často konajú vo, svojich vlastno, vo svojom vlastnom záujme vo vzťahu k voľnému pohybu a nie v spoločnom záujme. Takže je to na komisii, aby tieto veredy sa odstránili. Ďakujem, pán Tovarík, za skupinu Sloboda a demokracia na dve minúty. Pán Baten. Uh, Táto otázka otvorená vyhlásením, že slobodný pohyb pracovníkom prospieva ekonomikám členských krajín a že nemá vážne negatívne dopady na pracovné trhy týchto krajín. Americká ekonomika Americký ekonom s tým súhlasí, citujem, nie je tu žiadny zisk z emigrácie, ak sa e, nezniž, ak nepracujú títo imigranti za nižšie e, mzdy. E, holandská štúdia hovorí, že HDP sa zvýši, ale tento zvýšenie pôjde na platy imigrantov a príjem pre rezidentov bude rovnaký alebo nižší v roku 2008, citujem, bola zverejnená štúdia, v teori- teoreticky nemáme jasné dôkazy, ktoré by hovorili, že imigrácia vytvára pozitívny dopad e, napríklad pre britskú populáciu. Nekontrolovaná, neobmedzená imigrácia v Spojenom kráľovstve spôsobila, že Platy miestnych pracovníkov sa zvýš, znížili a životné náklady sa zvýšili, pretože tu bol dodatočný dopyt po eh, bývaní a ľudia eh, v nižších eh, triedách to priamo pocítili. Masívny príliv možno prospeje rozvíjajúcim sa ekonomikám v krajinách, ktoré majú veľké e, zdroje, veľké prírodné zdroje, ako napríklad v 19. storočí USA, ale má to opačný vplyv na rozvinuté postindustriálne krajiny, ako napríklad Británia, tak ako sa to aj ukázalo. Vláda by mala chrániť záujmy svojich vlastných občanov na prvom mieste a potom pomáhať ostatným krajinám rozvíjať svoje hospodárstva a musí viesť rozumnú medzinárodnú hospodárskú politiku, tak ako tomu bolo predtým, ako sme vstúpili do EÚ. Preto rozdielna politika pre Británia je to, v čo my veríme. Ďakujem, pán Baten. A teraz máme zoznam rečníkov. Pre na 3 minúty má slovo pán Ungurianu. Ďakujem, pán predseda. Súčasná hospodárska kríza si vyžaduje rozhodné kroky, aby sa ukončilo vytváranie vnútorného trhu. Ak nie sme pripravení otvoriť naše trhy vrátane pracovného pre všetkých európskych občanov, tak e, straty budú vyššie ako zisky. Nedávne štúdie Európskej komisie dokázali, že otvorenie nášho pracovného trhu prospeje E, nám všetkým a pokiaľ ide o obavy, že strátime pracovné miesta kvôli imigrácie, že toto je neopodstatnené. E, takéto panikárenie sa ukázalo ako e, nesprávne. V roku 2006 britskí experti odhadovali, že 300 tisíc Rumunov zaplaví Britániu a budú si hľadať prácu. Ešte stále tam nedošli, nedorazili. Nič také sa nestalo. Pravdou je, že tu nie je racionálny dôvod, prečo mať e, pracovné prekažky pre rumunských a bulharských pracovníkov a minulé skúsenosti ukázali, že pracovníci z východných členských krajín e, naplňajú medzeru v pracovnom trhu a mm, zaujímajú pracovné miesta, ktoré e, mm, si neželajú domáci pracovníci. Okrem toho, Rumúni a Bulhári neprídu do západnej Európy preto, aby E, zneužili tento e, veľkorysý sociálny systém. Rumunsko a Bulharsko majú e, vysokú sekundárnu a terciálnu teda systém vzdelávania, kvalifikovanú pracovnú silu, ak tieto krajiny chcú využiť svoju pracovnú silu v, tejto čase, v tomto čase krízy, tak hospodárska otvorenosť by sa mala naozaj etablovať medzi členskými krajinami. Aby som citoval predsedu Barosa spred dvoch dní, na tejto pôde povedal, že buď budeme plávať spolu, alebo sa oddelenie potopíme. Alebo, aby som to parafrázoval, buď budeme spolupracovať, alebo budeme oddelenie nezamestnaní. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Ungreno. A teraz má na jednu minútu slovo pán Kirilov. Pán predseda, správa komisie jasne hovorí, že, že ponuka pracovnej sily e, sú príliv pracovných síl je pozitívny. Okrem toho sa hovorí, že budúce imigračné trhy z Rumunska, e, toky pracovníkov z Rumunska a Bulharska budú tiež e, pozitívne. Kvôli zraniteľnosti pracovníkov títo sú ľahko zneužiteľní. Ako komisár Degucht povedal, tento tok ľudí nezmení e, sa nič, ak to bude oficiálny, ale bude to mať vplyv na sociálne príspevky a dane. Nedávne imigrácie z kraj, imigračné toky z krajín e, mimo Európskej únie sú oveľa podstatnejšie je to nešťastná skutočnosť, že členské krajiny sa rozhodli, že nebudú rešpektovať tieto základné princípy. Dovolte mi zdôrazniť, pán predseda, niečo, čo je obzvlášť dôležité a ide o tolerancie občianstva druhej triedy a spochybňovať integritu Európskej únie ako celku. Na dve minúty má slovo pani Parmanová. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисár. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, kolegovia, keď hovoríme o Európskej únie a jednotnom európskom trhu, tak e, nemali by sme udržiavať pri živote umelé prekažky pre tento trh. Každý občan má právo na prácu na území iného členského štátu. ak sú tam obmedzenia, <clears throat> tak tým sa porušujú práva týchto občanov. No a tvoj je dôvod, prečo by sme mali urobiť maximum, aby sme sa vyhli tomu fenoménu druhé, druhotriedných občanov. Je na čase, aby sme odstránili tieto prekážky. A preto sa obraciam na komisiu a vyzývam ju, aby sa prijali opatrenia, pre väčšie otvorenie pracovných trhov, pre legálnych pracovníkov z Rumunska a Bulharska, bez toho, že by sa samozrejme porušili zákony miestných pracovných trhov. Pracovníci z Rumunska a Bulharska hľadajú lepšiu budúcnosť a dopad týchto pohybov je v podstate pozitívny. Toto sa už dokázalo a preto vyzývam komisiu, aby prijala aktívne opatrenia na to, aby sa zmenili tieto prekážky a aby tieto obmedzenia neboli predlžované. A preto chcem chcem znovu zdôrazniť, že Európania sú tým najcenejším, čo v Európe máme. Ďakujeme pani Parvanovej a slovo má pani Veržia. Ďakujem pekne, pán predseda. Francúzsko na nešťastie je súčasťou desiatich členských krajín, ktoré obmedzujú voľný pohyb pracovníkov z Rumunska a Bulharska ak mám správne informácie, je to dokonca Francúzsko, ktoré žiadalo, aby tieto opatrenia, ktoré sa prijali, keď vstúpilo 8 prvých členských krajín do EÚ, boli rozšírené na Rumunsko a Bulharsko. Treba povedať, že francúzska vláda, vtedajšia francúzska vláda nebola odlišná od súčasnej vlády pri moci a že táto pochybovala hlavne o občanoch týchto dvoch krajín. V tom čase sa naplánoval naozaj jasný právny arzenál, aby títo ľudia sa k nám nemohli dostať, pretože pre francúzske úrady za Rumunmi a Bulhármi e, prídu Rómovia. Vy ste to povedali, pán komisár, sloboda pohybu je základný princíp EÚ. Často sa na tejto pôde hovoríme o tom, ako nám záleží na ľudských právach. Takže, pán komisár, prečo muži a ženy majú horšiu pozíciu ako kapitál a tovar. Hovoríte, že to má pozitívny vplyv na hospodárstvo a že to je pravda aj v súčasnej kríze. Prečo teda, pán komisár, komisia nevynaloží rovnakú energiu, aby presvedčila tieto krajiny, že treba odstrániť tieto prekážky, tak ako to robí v iných ekonomických oblastiach. A potom ešte, pán komisár, hovoríte nám, že to nie sú členské krajiny, ktoré diskriminujú týchto ľudí ja ako francúzska naozaj tomuto nemôžem uveriť. Ďakujem pani Verčia a teraz má slovo na 3 minúty pani Ivanova. Ďakujem, pán predseda. Drahí kolegovia, vo svojej práci Európsky parlament vždy zastával záujmy európskych občanov. A myslím, že väčšina z nás bude súhlasiť s tým, že diskriminácia z akéhokoľvek dôvodu e, nemá miesto v Európskej únii a e, Európsku úniu, ktorú teraz chceme mať a Európska únia, v ktorej chceme, aby naše deti vyrastali. Hoci dohody o pristúpení Rumunska a Bulharska upravili obmedzenia pohybu pracovnej sily. E, tieto obmedzenia sú v skutočnosti diskrimináciou. Nemôžeme hovoriť e, o dôstojnom zaobchádzaní s e, Romami a zatvárať naše oči pred rôznym zaobchádzaním, ktorý, ktoré sa uplatňuje na zamestnancov a pracovníkov z týchto dvoch členských štátov únie ako povedali kolegovia, naozaj správy z Európskej komisie naznačujú a dokazujú, že zahraniční pracovníci z iných členských štátov majú prospech z účasť týchto pracovníkov na trhu práce hostiteľských krajín je prospešná a um, vážení kolegovia, môžeme si vybrať menej integrácie alebo viac integrácie. Uh, No, ja myslím, že musíme postupovať len jednou cestou. Potrebujeme silnú a zjednotenú Európu, no musíme rešpektovať eh, základné slobody a eh, základné hodnoty únie, aby sme to dosiahli. A eh, sloboda pohybu je jedna z týchto základných hodnot. Diskriminácia nesmie podkopávať našu politiku, pretože zjednotení budeme oveľa silnejší vo svete. Rada by som vyzvala Európsku komisiu, aby rozhodnejšie pracovala s tými členskými štátmi, ktoré uvalili obmedzenia, aby tieto obmedzenia e, sa mohli odstraniť skôr a toto by pomohlo európskej ekonomike sa zotaviť. Toto by pomohlo aj nám. Pozrite sa do očí našich e, krajanov a povedzte im e, v Európskej únii v 21. storočí, že neexistuje diskriminácia. Senora Ivanova. Ďakujem pani Ivanová. Teraz má slovo na 1,5 minúty pani Jotová. Уважаеми господин председател, господин комисар, колеги. Pán predseda, komisár, kolegovia, je zjavné, že Bulharsko a Rumunsko ukázalo, že obavy z hromadného prílivu pracovníkov do starých členských štátov boli nesprávne. A štatistika, ktorú vypracovala Európska komisia, ukazuje, že menej ako 1% Bulharov sa pokúša nájsť e, prácu mimo domova. Dokonca aj kvôli ekonomickej kríze tento vývoj sa nezmenil a je zjavné, že ľudia budú migrovať tam, kde sa ich e, schopnosti a zručnosti vyžadujú a kde je po nich dopyt. A členské štáty, ktoré uvaľujú obmedzenia, na zamestnanie, majú často vyššie nezamestnanosť ako Bulharsko. A navyše tieto medzenia stimulujú šedú ekonomiku a prácu na čierno. Napríklad v Holandsku počet ilegálnych pracovníkov z Bulharska a z Rumunska narastol 8% a takéto obmedzenia nevyriešia problém nezamestnanosti v Európe. Preto vyzývam Európsku komisiu, aby sa obratila na týchto 10 členských štátov a požiadala o prehodnotenie týchto obmedzení. Potrebujeme novú diskusiu v Rade a môžete e, ju vy inšpirovať. Od vás očakávame nielen, že budete naši spojenci, ale tiež, že navrhnete špecifické opatrenia, ktoré treba prijať. Vy ste strážkynia zmluv, teda nemali by ste e, dovoliť e, e, dvojaký meter. Teraz má slovo na dve minúty pani Weber. Chcela som hovoriť pôvodne o svojom rodnom jazyku, ale keď čo som si počula váš E, čo ste povedali. E, nebudem hovoriť to, čo som si pripravila, budem hovoriť aj po anglicky, možno aj preto, aby ste nám rozumeli priamo a nie cez tlmočníkov a po druhé, pretože tu dnes večer, v takúto neskorú nočnú hodinu, aj tak budeme väčšinou počuť len rumunčinu a bulharčinu. Pán komisár, spomínali ste, že viaceré štúdie v podstate potvrdili alebo ne, potvrdili, že po vstupe krajín z, strednej a východnej Európy do EÚ problémy neboli e, problémy neboli s týmito krajinami. Práve naopak, e, malo to všetko dobrý vplyv, zvýšilo sa HDP, takže nepotvrdili sa takisto ani obavy z nejakých veľkých vln pristahovalectva a to, čo ste hovorili o Rumunsku a Bulharsku, to vonkoncom nie je uspokojivé pre nás. Práve naopak, pretože e, potvrdzuje sa, že diskriminácia potvrdzuje, e, diskriminácia v EU ešte viacej e, stále je prítomná. Takisto by som chcela povedať, že je to, na, to, keď poviete, že je to na členských štátoch, tak keď nemôžeme hovoriť o e, spoločnom vnútornom trhu bez toho, aby sme spomínali um, pracovný trh, ktorý je vlastne základným právom, tak ako môžeme povedať, že je to na členských štátoch, keď vieme, že je, dodrž, je otázka vnútorného trhu otázkou Európskej únie a nemôže sa to tu používať princíp subsidiarity. Čiže ja si naozaj myslím, že komisia by mohla byť oveľa viac e, v presvedčovaní členských štátov, e, aby zrušili tieto reštrikcie, ktoré naozaj sú aj nedôstojné pre Európsku úniu. Ďakujem pani Weber a teraz má slovo na 1,5 minúty pani Tikau. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Voľný pohyb osôb je jedným zo základných princípov Európskej únie. A spoločný trh je postavený na, spolo- na voľnom pohybe osôb ktorí si hľadajú prácu. A ekonomická kríza by sa to nemala zneužívať na to, aby sa naďalej potom uplatňovali prechodné opatrenia proti občanom Rumunska a Bulharska. Takisto by som chcela povedať, že členské štáty by mali práve dávať prioritu pristahovalcom z krajín z Európskej únie oproti pristahovalcom z tretich krajín pretože keď e, to bude e, obmedzené, tak e, to podporí čiernu prácu a keď sa to zruší, tak z toho budú mať prospech všetci. Aj rezidentní pracujúci. A krajiny, ktoré stále uplatňujú tieto bariéry, v podstate od nich sa už, na nich sa obracia už aj podnikateľská sféra, aby vlády zrušili takéto reštrikcie. To znamená, že podnikateľská sféra už vie, že zrušenie takýchto reštrikcií by prinieslo úspech všetkým, pretože takýto pracovník, ktorý tam je na čierno, prispieva do, ehm, do, do rozpočtu, platí dane a podobne. Takže nalieham na komisiu aj členské štáty, aby preukázali nevyhnutú politickú voľu s cieľom eliminovať všetky bariéry, ktoré stoja v eh, voľnom pohybu osôb v ceste. Minútu. Teraz máme slovo na jednu minútu pani Ivan. Domnule prešedinte. pán predseda, hovoríme tu dnes o probléme, riešení a postoj, ktorý ja ťažko dokážem um, pochopiť, a to je postoj komisie. Nedostatok pracovnej síly v západnej Európy a starnúce obyvateľstvo je, ak dovolíte, nahradené pracovnou silou z východnej Európy ľudia, ktorí e, sú občanmi EÚ a e, cestujú tisícky kilometrov, aby prišli a pracovali aj krátku dobu v západných e, krajinách, aby robili prácu, ktorú e, španielskí, italianskí občania nech sú ochotní pracovať. A túto prácu vykonávajú títo pracovníci a e, teda e, západné pracovné, nechcené miesta vykonávajú východoeurópsky pracovníci a ťažko eh, dokážem pochopiť tento postoj komisie, pretože treba vyriešiť tento problém a zabezpečiť práva týchto pracovníkov a teraz nikto nechápe, čo sa deje s Ehm, príspevkami do sociálneho zabezpečenia týchto pracovníkov e, potom, ako sa vrátia do svojej krajiny pôvodu. Ďakujem, pani vám teraz na um, ehm, 1,5 minúty má slovo pani Kretu. Ako už bolo povedané, pán predseda, 4 roky po tom, ako Rumunsko a Bulharsko vstúpilo do EÚ, ešte stále čelíme týmto prekážkam, ktoré nie len, že ohrozujú európsky projekt, ale v podstate sa tu ignoruje pozitívny dopad e, na pracovný trh, e, ktoré spôsobilo e, Rumunsko a Bulharsko. Sloboda pohybu pracovníkov je základný princíp a informácie to potvrdzujú. A potvrdzujú aj to, že tieto opatrenia sú absurdné. Západná Európa má starúce E, stanúcu populácie, má nedostatok pracovnej sily a preto migrácia je potrebným riešením. Diskutovali sme o situácii Rómov vo Francúzsku. Táto kríza sa dala, e, mm, dali, mohli sme sa jej vyhnúť, ak by títo ľudia mali možnosť pracovať a ak by neboli umelo držaní na periférii spoločnosti. Kríza sa nedá využiť, ak sa využijú policajné opatrenia. To je nedostatok reality a e, je to vlastne pokrytectvo, prostitúcia, žobranie, zločiny. Toto je dopad chudoby medzi iným. Jediné riešenie je mať e, rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi EÚ. Ďakujem pekne. A tým sa dostávame ku kečty. Teraz má na slovo na jednu minútu pán Mikolášik

nebude trvať po roku 2011. Nemali by sme e, dovoliť, aby nejaké obavy e, boli politicky zneužité preto, aby sa obmedzoval voľný pohyb pracovníkov. Migrácia pracovných síl z nových členských krajín prispela k ekonomickému rastu Európskej únie a nemala vážny dopad na e, platy a pracovný trh. V kríze mobilita pracovníkov pomohla týmto krajinám a na záver, vzhľadom na diskusie o vyhostení rómskych e, príslušníkov z Francúzska, myslím si, že tu musí byť vážna analýza o integrácii migrujúcich pracovníkov z nových členských krajín. Mali by sme monitorovať spôsob, akým sa asimilujú, spôsob, akým sa liberalizoval pracovný trh. Ďakujem pani Basesku a teraz na minútu má slovo pani Dantila. Ďakujem, pán predseda. Je absolútne nevyhnutné, aby politika EÚ, ktorá sa týka voľného pohybu pracovných síl, rešpektovala základné práva všetkých Európánov zo starých aj nových členských krajín. Európska únia musí <clears throat> okamžite prijať spoločný rámec, spoločný regulačný rámec, ktorý vyrieši problém migrujúcich pracovníkov z východných členských krajín. Kým nebudeme mať sociálne záruky pre týchto ľudí, tak veľa eh, pracovníkov z východnej Európy príjmu eh, hociakú ponuku preto, aby sa dostali na európsky pracovný trh. Pán komisár, Vaša inštitúcia musí jednotne aplikovať práva a povinnosti pre všetkých členských, pre všetky členské štáty, nové či staré. A hovorím zvlášť o právach na slobodný pohyb rumunských a bulharských pracovníkov. Ďakujem, pani Dancila. A teraz na minútu má slovo pani Figueredo. Nedávne kolektívne vyhostenie Rómov z Francúzska, ako aj Rumunov a Bulharov, ukázalo, že dočasné obmedzenia uplatňované e, pre týchto nových občanov EÚ spôsobujú problémy xenofóbia a netolerancia, ktorá dosiahla veľmi vysokú úroveň pre Rumunov a Bulharov, je niečo, čo sa francúzska vláda snaží zakryť opatreniami, zakryť skutočnosť, že neoliberálna politika stroskotáva, že spôsobuje chudobu. Takže hlavnou otázkou, ktorú pred sebou máme, je to, či komisia, rada a vlády sú schopné dosiahnuť e, politiku rastu, dôstojnej práce a sociálnej súdržnosti pre všetkých bez diskriminácie, ktoré sú súčasťou Európskej únie. To potrebujeme urobiť. Ďakujem pani Figueredo a teraz na minútu má slovo pán Kelly. Ďakujem and uh, of course freedom of movement should be an essential right for all. Myslím si, že um, toto má byť základné právo pre všetkých Európanov a um, pracovníkov a mm, mnohí um, mali prospech z toho, tejto slobody a mnohé krajiny mali z toho prospech. E, v mojej krajine počas rokov Kelského tigra e, sme mali veľký um, prospech z prílivu pracovníkov hlavne z európskych krajín a tieto e, posilnili kautského tigra a teraz kautský tigr zomrel a e, je to negatívny problém, kedy mnohí ľudia odchádzajú z našej krajiny a mnohí domáci ľudia nemôžu nájsť e, prácu a keď sa na to pozrieme e, dlhodobo, tak jediný spôsob, ako zaručiť voľný pohyb pracovníkov, je, aby sme mali spoločné sazby a platy v celej EÚ a spoločné príspevky do sociálneho zabezpečenia. To je na ďaleko od e, pravdy a to je nakoniec jediný spôsob, ako zaručiť e, tieto slobody. Ďakujem, pán Kelly. Nebojte sa, pán Kelly, keľský tiger e, bude vzkriesený. Nebojte sa. A teraz má slovo na jednu minútu pán Jar. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ďakujem, pán predseda je pravda, že Voľný pohyb pracovníkov v EU je e, dôležitý prvok e, naplnenia princípov EU a tiež je pravda, že v budúcnosti e, tento voľný pohyb bude samozrejmosťou, ale keď sú veľké rozdiely medzi platmi a predpismi členských štátov, sú potrebné prechodné ustanovenia a je to nutné, aj keď sa má dosiahnuť dôvera medzi ľuďmi a preto prechodné ustanovenia sú nie neodmysliteľné, ale um, prechodné ustanovenia sú však uh, časovo obmedzené a toho sa držíme. A um, čo sa týka um, časového rozsahu týchto lehôd, uh, o tom môžeme viesť vecnú diskusiu. Ďakujem, pán Jar. Pán komisár, máte slovo na záver debaty. Well, thank you very much. Ďakujem pekne. Conclude. Takže v závere Prechodné ustanovenia sú eh, na to, aby sa členským štátom pomohlo, eh, pomohlo k tomu, aby nedošlo k narušeniu eh, ich pracovného trhu po, po pristúpení nových členských štátov. Avšak nemá to trvať dlhšie, ako je určené mm, prechodné obdobie. Tak ako povedala pani poslankyňa Parvanová, Parvanová naj, dôležitejšie, čo tu máme, sú naši občania. Musíme naozaj pretláčať voľný pohyb osôb, aby to bolo čo najefektívnejšie a aby to bolo čo najviac voľné v rámci vnútorného trhu. Takisto ďalší poslanec hovoril o tej potrebe voľného pohybu. A musím povedať, že tu e, zažívame to, že sú tu že v podstate e, niekedy naozaj sa špecializovaní pracovníci um, ľahšie dostanú k práci a preto vlastne potom spôsobujú výpadky v nových členských štátoch, že chýbajú špecializovaní pracovníci. To znamená, že komisia bude naďalej podporovať e, konkrétne aktivity a bude naozaj sa snažiť presvedčiť členské štáty, aby zrušili a aby preskúmali hlavne, aké sú skutočné dôsledky vstupu e, Rumunska a Bulharska, že či sa naozaj prejavuje, že marenie trhu príchodom Bulmona Bulharov. Predseda, ďakujem pekne. Zatvárame tento bod programu a ideme na ďalší bod programu. A to je informácia komisie o e, výrobkoch e, pochádzajúcich z klonovaných